Prosím, posaďte sa. Posaďte sa. Takže podľa denného poriadku následuje hlasovania, hlasovanie o správe pána Suriana týkajúce sa stanoviska rady, týkajúce sa projektu rozpočtu. Um, na, týkajúce návrhu, návrhu opravného rozpočtu na rok 2010. Teraz začíname hlasovať o, tom, o, tejto správe, o tejto správe. Hlasuje sa menovite. Poprosím, aby ste sa si vložili do prístroja elektronické kartičky. Začíname hlasovať. Či všetci hlasovali? Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to, správa bola prijatá. Gratulujem pánovi kolegovi Surianovi. Teraz hlasujeme o správe pána kolegu Arias Echeveria. Týka sa dobutovania vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu. Začíname hlasovať. Kto je za túto správu? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Poprosím Prosím vás, pán posred. Pán, pán predseda, Prepačte mi, ja som si zabudol moju hlasovaciu kartičku v zahranično-politickom výbore. Práve mi ju donesú. Ja som chcel povedať, že som sa zúčastnil už prvého hlasovania. To chcem povedať do protokolu. Dobre. Takže teraz budeme hlasovať o správe pána Ariasa Echeveria dobudovanie vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pán kolega Čeveria, gratulujeme. Teraz budeme hlasovať o správe pani Devera, to sú vyšetrovania a prevencia nehôd a incidentov v civilnom letectve. A teraz vás poprosím, aby sme hlasovali. Blok číslo 1, kompromisový. Bude sa hlasovať elektronicky. Začíname hlasovať. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Teraz budeme hlasovať návrh, o návrhu komisie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to prijaté. Teraz budeme hlasovať návrh legislatívnej rezolúcie. Je, hlasuje sa elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končíme hlasovanie. Bolo to prijaté. Gratulujem pani kolegyni Dverák. Pán kolega Cuka, Cukalas sa chce prihlásiť o slovo. Moja kartička nefunguje, pán predseda. E, za posledné dve hlasovania som nemohol hlasovať. Nefunguje to. Numer 831. Takže 831 upovedomíme technika. Dobre, teraz budeme hlasovať o správe pána kolegu Vidala Kvadrasa. Je to bezpečnosť dodávky plynu. Je to návrh komisie a rady a parlamentu. Hlasujeme kom- o kompromisnom bloku číslo 1. Kto je za? Kto je proti? zdržal sa, je to prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhu komisie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je to prijaté. Budeme hlasovať návrh legislatívnej rezolúcie. Budeme hlasovať elektronicky. Začíname hlasovať. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Gratulujem pánovi kolegovi Vidalovi Kvadrasovi. Pán kolega Šogor sa chcel vyjadriť. Je to správodajca následujúcej správy. Pán Šogor. Prosím, zaznamenajte, že som za. Uwagę, e, pani pošle. Pán Šogor... Budeme, zohľadíme to neskôr. Pán poslanec, pán Šogor má hlas. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať Európskej komisii za vyhlásenie k vyhláseniu medzi EÚ a Pakistánom. Ide tu o opätovné e, ide o e, zmluvu o readmisii s Pakistanom. V správie... Ďakujem. Takže budeme hlasovať dohody medzi Európskym, Európskym ES e a Pakistanom o readmisii. Neboli žiadne pozmeňovacie návrhy. Takže budeme hlasovať o rezolúcii. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to prijaté. Gratulujem. Nie, nie, dobré. Hovorí pán predseda. Dobre, skontrolujeme to elektronicky, začíname hlasovať. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Takže správa je prijatá. Gratulujem pánovi kolegovi Šogorovi. Budeme hovoriť, eh, hlasovať teraz o správe pána Kazaka, obchodné a hospodárske vzťahy s Tureckom. Je to návrh rezolúcie. Aha. pán predseda, článok 170. 5 e, citujem, chcel by som vedieť, chcel by som, aby táto správa bola predložená komisii na opätovné preskúmanie. Spravodajca Kazak má konflikt záujmov, pretože on študoval na vysokej škole na Sorbonne vo Francúzsku e, na náklady tureckej vlády a myslím si, že správa, ktorú predložil, nie je objektívna a musí byť vrátená. A v tomto ohľade trvám na tom, že tam musí byť nový spravodajca, ktorý bude presný a objektívny a dúfam, že moji kolegovia ma podporia. Ďakujem. Takže toto, takýto návrh môže predložiť len politická skupina, takže takýto návrh nie je adekvátny a nemôžeme ho zohľadniť. To znamená, že budeme hlasovať o správe pána Kazaka, obchodné a hospodárske vzťahy s Tureckom. Poprosím vás, budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu číslo 1, 1 elektronicky. Za, začíname hlasovať. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 2 v dvoch častiach. Budeme hlasovať o prvej časti. Kto je za? Ďakujem, kto je proti. Kto sa zdržal? Je to prijaté. Pán kolega, nech sa páči. Vážny pán predseda, bod číslo 2 politická skupina alebo aspoň 40 E, európsky poslancov môžu e, vrátiť správu do výboru. Spýtajte sa zhromaždenia, či 40 poslancov podporí môj návrh. Teda, je tu niekto, ktorý by e, podporil návrh nášho kolegu? Pán kolega, je to žiaľ Bohu nedostatočný počet. Počet nestačí. Dobre, takže e, vážne dámy a páni, vrátime sa k hlasovaniu, takže hlasovali sme o pozmievacom návrhu 2, časť 1. E, táto časť bola prijatá, takže časť 1 pozmievaceho návrhu, e, časť 2 pozmievaceho návrhu 2, kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme to elektronickou cestou. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Druhá časť bola e, druhá časť sa neprijala. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to prijaté. Takže teraz celý a celá rezolúcia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Gratulujem pánovi kolegovi Kazakovi. Pani Delonge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 Pani spravodajkňa, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Len chcem poprosiť, aby konečné hlasovanie o uznesení ako celku by malo byť, prosím, elektronické. Ďakujem. Pani zgláša to vymien... Pani toto navrhuje, pani poslankyňa to navrhuje v mene politickej skupiny, prosím. Áno, samozrejme, a bolo to diskutované aj s tieňovým spravodajcom. Ďakujem. Um, Uh, Trošku neskoro, ale ak nikto nie je proti, tak môžeme hlasovať elektronicky. Je niekto proti? Yeah. Yes, Mr. President. Vy ste proti tomu? Áno, mám námietky. Nie voči elektronickému hlasovaniu, ale mnohokrát som už v minulosti povedal, že by sme mali mať pravidlá pre všetkých rovnaké. Takže ak niekto z nás potom navrhne, že má byť e, elektronické hlasovanie, tak to už bude možno zamietnuté. Takže mali by sme mať rovnaké pravidlá pre všetkých. E, e, Poprosím vás, budeme hlasovať o, o článku 67 bude, bude takisto hlasované o dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa vzdržal, prijaté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa, prijaté. Článok 69, takisto hlasuje sa v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť, za, Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz hlasujeme o celej rezolúcii. Kto je za? Kto je proti? Zdržala sa. Takže návrh legislatívnej rezolúcie bol prijatý. Pani poslankyňa, nech sa páči. Predseda, pri všetkom rešpekte, už sme tým prechádzali predtým. Môžeme požiadať o elektronické hlasovanie počas hlasovania. Ak 40 členov bude proti, tak nebudeme hlasovať elektronicky, ale až doteraz som videla len jedného, kto mal námietky. Chciałem wyjaśnić bardzo... Chcel by som e, to veľmi kľudne objasniť. E, Procedúra, o ktorej pani poslankyňa hovorí, sa týka ústnych pozmeňovacích návrhov, pretože na ústne pozmeňovacie návrhy nie je termín podania. Takže pokiaľ navrhujete hlasovanie roll call, to znamená elektronické hlasovanie, toto, e, na to sa vzťahuje iný princíp. Nikto e, v sále sa tomu nemôže, proti tomu nemôže byť bol, bol termín a pani poslankyňa v rámci tohto termínu neprihlásila, nepodala svoj návrh. To sú princípy našej práce. Ale v prípade, kedy bol termín, kedy bol um, daný termín, tak uh, sa tomu nikto nemôže priečiť. Takže túto rezolúciu sme prijali. Chcel by som zagratulovať pani Delange, ktorá pracovala na tomto návrhu legislatívnom. Takže prechádzame k správe pána Ferreira. Kolegovia, hlasujme. raz sme hlasovali, bolo to predsa celkom jasné. Report. A teraz je tu Takže správa pána Ferreru e, týkajúco sa e, prevencia prírodných a človekom spôsobených katastrof. Katastrof. Neboli žiadne pozmeňovacie návrhy, takže hlasujeme o uznesení, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Je to prijaté. Ďakujem, ďakujem pánovi kolegovi Farajerovi. Takže teraz budeme hlasovať o správe pani Techarus znižovanie chudoby a tvorba pracovných miest v rozvojových krajinách. Ďalšie, je to ďalšie uznesenie, kde neboli žiadne pozmeňovacie návrhy, ale budeme hlasovať po jednotlivých ocekoch. Ocek 2, to je za. To je proti. To sa zdržalo prijaté. Článok 3, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržalo Prijaté. Článok 26, kto je za. Kto je proti? zdržalo sa. Prijaté. Článok 49, kto je za? Nie, takže ešte raz. Článok 26. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci, končíme hlasovanie. Bolo to prijaté ale skutočne bolo to potrebné skontrolovať. Ďakujem, že ste ma na to upozornili. Zdalo sa mi, že, ten, že tá diferencia je väčšia. Takže 49, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Článok 54 za. Proti Toto musíme skontrolovať elektronicky a otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 83 bude sa hlasovať v dvoch častiach. Hlasujeme o prvej časti za. To je proti kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za. Kto je proti? Zamietnuté. Článok 84. Pani Teokarus sa chcela vyjadriť ústny pozmievací návrh a k článku 84. Nech sa páči. Προφορική τροπολογία, η οποία bol navrhnutý ústny pozmenujúci návrh. Prečítam to v angličtine. Vyzýva Európsku úniu a G20, aby prijali konkrétne kroky, aby sa e, znížilo pôsobenie daňových rájov e, z rozvojových krajín, aby sa zabránilo úniku, aby sa podporovali tieto zdroje, aby sa investovali v rozvojových krajinách. Máme po prvých troch slovách vetu ANG20 a chceme to nahradiť e, slovom podporiť, promote. Ďakujem. Či e, je. Je niekto proti? Pripomínam, že aby e, sa to zamietlo, muselo by to byť 39 osôb, ktorí boli proti. Dobre. Takže 84 spolu s ústnym pozvaniacím návrhom, kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Prijaté. 94. Kto je za? Kto je proti? Potom musíme elektronicky skontrolovať, takže začíname hlasovať. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. 21. Uvodné ustanovenie, kto je za, kto je proti. To bolo zamietnuté, ale ešte si to skontrolujeme elektronicky, takže začíname hlasovať. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. B z úvodných ustanovení. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Teraz hlasujem takto po zmenenom uznesení. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Gratulujeme pani Teo Harus. Tym kończymy Takže týmto končíme hlasovania. A keď sa vrátite do svojich kancelárií, tak budete mať vo svojich mailových stránkach informácie o štvrtku. E- v vašich mailových schránkach nájdete informácie o oznameniach na štvrtok. Prosím, pre, overte si to. <laughs>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 Prosím, kolegovia, začneme vysvetľovanie hlasovaní. Teda začneme s vysvetľovaním.